68 členov v zmysle článku 105 odsek 6 rokovacieho poriadku sa vyslovili proti odporúčanie výboru EKON. A tu ide o to, aby sa nenamietalo proti e, delegovanom aktu komisie. 21. oktobra 2014 ide doplnenie smernice Rady a parlamentu z 15. maja 2014, menca 2014-59 a tu ide o rezolučný finančný mechanizmus a ex ante príspevky. O tomto sa bude hlasovať vo štvrtok. Pokiaľ ide o lehotu pre podanie pozmeňovacích návrhov, je to dnes do 17. A lehota pre oddelené hlasovanie, menovité hlasovanie, hlasovanie po častiach do 19. No týmto pádom sa dostávame k nášmu programu. Ďalší